Hello everyone and good evening. Dobrý večer, kolegovia. Veľmi sa teším, že sa stretávame. Dúfam, že sa to nestane zvykom takto v Štrasburgu, ale samozrejme nie je záležito od nás. Vyplýva to z pracovného náporu spisov, ktoré sa na nás valia z komisie. E, najskôr sa to pozrieme na program, či sú nejaké námietky. Nie sú. Dobre, budeme považovať program za schválený. Vrátanie niektorých urgentných bodov, ako aj hlasovania. Osobitná schôdza NV prebehne 25. októbra, čo je štvrtok v Štrasburgu. Od 8.30 ráno, je mi to ľúto, popoludnejšia schôdza vo štvrtok 18. oktobra, tak ako to bolo zarezervované, to sa zruší, do poludnejšia schôdza prebehne tak ako naplánované. Návrh programu sa rozošle, keď bude pripravený. Už máte v podkladoch správu našej delegácie, našich kolegov do francúzských Alp. Konkrétne regióny Savoie a Isère tam sa venovali tematike prítomnosti vlka a dopadu tohto fenoménu. Táto cesta prebehla 12. a 13. júla. Máme k dispozícii tlmočenie v 20 jazykoch na dnešnej schôdzi. Ďakujeme týmto tlmočníkom. Taktiež elektronicky sú k dispozícii všetky podklady k schôdzi a schôdza sa bude vysielať na internete. Máte tiež v podkladoch zápisnice našich schôdzi z 20. 21. júna, 28. júna, ak nebudú žiadne námietky do konca schôdze, budeme ich považovať za schválené. Ďalej, čo sa týka medzi inštitucionálnych rokovaní. Téma mechanizmu civilnej ochrany únie prebehlo prvé stretnutie na trialogu 4. septembra všetky tri inštitúcie teda aktuovali prvú výmenu názorov o najpolitickejších témach v tejto súvislosti. Napriek doznačným rozdielnostiam v pozíciách medzi parlamentom a radou rokovania prebehli v konštruktívnej atmosfére a obe strany vyjadrili snahu uzavrieť tieto rokovanie ešte za rakúskeho predsedníctva. Čo sa týka súboru opatrení o civilnej obrane, sa orgány rozhodli, že prebehnú rokovanie naďalej na technickej úrovni a vypracuje sa kompromis, ktorý sa predúžil na ďalší trialóg. Konkrétne 8. oktobra v pondelok. Dúfam, že budeme mať lepšie správy neskôr. V tejto chvíli totiž zdá sa, že rada je dosť tvrdohlavá a neustupčivá v tejto oblasti. Ďalej, prvý bod nášho programu v legislatívnej práci sa týka vytvorenia programu InvestEU. Máme tu spravodajcu, pána Iva Beleta. Nech sa páči, dávam mu slovo bez nejakých ďalších zdržaní. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem Adina. InvestEU je následnícky program FC, ako všetci vieme. Zároveň však je to o mnoho viac než FC. Chceme aj my v mene nášho výboru významne prispieť tomuto procesu, aj keď gestorskými výbormi sú výbor pre rozpočet a ekon pre hospodárske veci. Viacero ďalších výborov vypracová stanoviská, teda Envy, Regi a Kult. A hneď na úvod by som rád podotkol, že v tomto návrhu správy sa chcem sústrediť na kompetencie, ktoré sú eh, v pôsobnosti nášho výboru samozrejme. V súčasnosti je niekoľko nástrojov k dispozícii, teda finančných nástrojov v rôznych programoch, ktoré bežia paralelne. Spomeniem dva príklady. Môžete si ich prečítať v prílohe návrhu komisie. Jeden príklad eh, finančný nástroj Natural Capital, teda ide o kapitálové financovanie a ďalej druhý príklad, súkromné financovanie pre nástroje energetické účinnosti v rámci programu LIFE, ďalej program COSME pre malé stredné podniky. Je tu teda množstvo rôznych nástrojov, ktoré bežia paralelne. Invest EU má za cieľ všetky tieto nástroje spojiť do jedného programu. To je samozrejme dobrý chvalihodný cieľ, ktorý veľmi podporujeme. Je to rozsiahla reforma. Hlavnou časťou tohto návrhu, tohto programu je fond InvestEU, čo je logické. Bude to fungovať na báze záruky projektov. Vznikajú štyri politické oblasti, udržateľná infraštruktúra, do výšky 11 miliard, ale výskum, inovácie a digitalizácia 11 miliard, malé stredné podniky tiež 11 miliard a potom sociálna investícia zručnosti 4 miliardy. Ako som už spomenul, k nastaveniu a správe v eh, FC prebieha spravovanie na úrovni Európskej investičnej banky, e, ale v rámci InvestEU je to nastavené tak, že bude prebiehať spolupráca s ďalšími propagačnými bankami na národnej a regionálnej úrovni. Teda to je dosť významný e, prvok, e, dosť zásadná zmena oproti EFSI. Chceli by sme sa zamerať osobitne na tie témy, ktoré sú blízke nášmu výboru v našom stanovisku. A všetko, čo súvisí so spravovaním fondu, to prenecháme kolegom z výboru pre rozpočet a z výboru EKON. Ste, že chceme však, aby parlament bol súčasťou tohto procesu. Teda akokoľvek sa nastaví e, systém riadenia, Európsky parlament musí byť súčasťou tohto systému. V každom prípade Nebudem hovoriť príliš dlho, chcel by som spomenúť však tri zásadné veci pre náš výbor. Poprvé uzreteľnosť, a to v celej šírike tohto investičného fondu. Ďalej po druhé, zapojenie klimatických aspektov do všetkých oblastí a, po tretie, osobitná pozornosť nízkouhlíkovým inováciám. Teda poprvé, e, tá udržateľnosť e, tu sú na mieste kritéria overovania udržateľnosti. Chceme privítať, že komisia sa chce zameriavať na udržateľnosť, ale chceli by sme, aby komisia prijala konkrétne minimálne kritéria, požiadavky udržateľnosti pre všetky politické oblasti, nie len pre infraštruktúru. Tam komisia stanovuje osobitné preverovanie udržateľnosti, ale chceli by sme aby sa zaviedli konkrétne požiadavky udržateľnosti vo všetkých politických oblastiach v celom programe Investiu. To je podľa mňa naozaj zásadné v tejto správe. Európska komisia vo svojom návrhu stanovuje výnimku menším projektom. Má sa to zadefinovať prostredstvom delegovaných aktov. Samozrejme chceme, aby táto výnimka bola zachovaná pre malé stredné podniky. Čo sa týka tohto overovania udržateľnosti, e, toľko teda k tomu prvému bodu, ďalej po druhé, začlenovanie klimatických aspektov do všetkých oblastí. Ja vlastne nevymýšľam nič nové, e, Držíme sa len stanoviska parlamentu, ktoré bolo prijaté v máji. Uznesenie z 30. mája konkrétne to bolo k viacročnému finančnému rámcu. Tu sa rozhodlo, že sa zvolia ambicioznejšie klimatické výdavky. Navrhli sme cieľ 35 v rámci investíciu, v celom investíciu. A týmto ambicioznejším cieľom súvisí aj metodika dôverného sledovania. Znepokojuje nás to, že v rozbehnutých programoch v aktuálnom viacročnom finančnom rámci nie je naplnených ani tých aktuálne platných 20 To nebol náš výmysel, uvádza sa to v správe súdneho dvora z júla minulého roku. Teda tá aktuálna miera 20% sa zatiaľ nedodržiava, preto e, chceme k tomuto novému cieľu 35% pripojiť skutočný e, mechanizmus e, sledovania plnenia tohto cieľa. Ešte by som rád doplnil, že som predložil pozmeňovací návrh, aby som jasne uviedol, že čo sa týka tohto eh, sledovania, chceme, aby sa osobitne sledovali výdavky na klimatickú oblasť a potom na aspekty životného prostredia, tak aby mohol a bolo možné osobitne vysledovať, čo sa teda týka klímy a ďalších oblastí. Oblasti ochrany životného prostredia. Having mentioned sustainability proofing and uh, climate mainstreaming, Ďalej tretia oblasť. Začlenovanie klimatickej problematiky do všetkých oblastí investície, do energetickej účinnosti, ďalej obnoviteľná energia. Toto všetko sa postupne vzmáha, ale súvisí to s rôznymi výzvami, čo sa týka nízkouhlíkovej priemyselnej výroby. Chceli by sme vytvoriť väčší priestor pre tieto druhy priemyselnej výroby, ktoré sú nízkouhlíkové v rámci tohto programu investujú osobitne projekty s vyšším rizikovým profilom, než ako je ochotný spravidla ich prijať trh. Navrhujeme zvýšené investície do nízkouhlíkových priemyselných projektov. Domnievame sa, že by sa to malo začleniť tak, aby sa urýchla dekarbonizácia priemyslu v EÚ. Preto žiadame komisiu, aby presne určila, ktoré priemyselné projekty sú predmetom spoločného záujmu spolu s aktérmi, so zainteresovanými stranami z odvetvia, aby sme zadefinovali tieto spoločné záujmy a tiež, aby bol zaistený prístup pre tieto projekty z fondu Investiu. Nechceme to celé urýchliť, žiadame o opatrný prístup v kontexte priemyselných projektov čo sa týka prachových hodnôt, teda e, v rámci kritérií nárokovateľnosti, tak aby sa nebránilo postupnému pokroku. Keď totiž hovoríme o priemyselných projektoch, keď sa tá laťka stanoví príliš vysoko od počiatku, možno sa tým vylúčia niektoré projekty, ktoré by mohli byť vybraté strednodobom alebo dlhodobom meradle. Prelomové riešenia totiž sa niekedy neobjavia i hneď e, zo dňa na deň. Chceli by sme podporiť e, postupný pokrok e, z tohto programu investiu, tak aby sa viac posilnili a podporili inovácie. Toľko teda hlavné nosné body pozmeňovacích návrhov, ktoré sa chystáme predložiť. Samozrejme, zhodujeme sa s komisiou v tom hlavnom tvrdení. Chceme teda požiadať o podporu v oblasti overovania udržateľnosti a tiež o metódu sledovania a tiež eh, sa chceme zamerať na ambicioznejší cieľ, aj čo sa týka začlenovania klimatických aspektov do všetkých oblastí a potom eh, projekty priemyselných inovácií s vyšším rizikovým profilom aj tie chceme, aby boli podporené v rámci tohto fondu InvestEU. Tešíme sa na návrhy kolegov, tieňových spravodajcov. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Bellet. Now the shadows. Uh, first, Mr. Gramatika. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať. ako prvý dostane slovo pán Gramatikakis. Ήθελα να επενέσω τον κύριο Μπέλετ για τη γνωμοδότησή του. Beletovi chcel poďakovať za jeho stanovisko týmito pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré predloží, sa snaží vylepšiť návrh znenia. Autor stanoviska hmm, zohľadňovať povinnosti, ktorá má Európa v rámci Parískej dohody chceme v na 30% hlavne výdavkov, ktoré sa týkajú klimatických zmien z rozpočtu EÚ, tak treba byť veľmi ambiciózny, dokonca ambicioznejší ako Európska komisia pri plánovaní Invest EU. Je možné, aby sa to týkalo len infraštruktúry, treba, aby to zahrňalo štyri oblasti, ktoré navrhuje spravodajca. No a čo sa týka výdavkov na boj proti klimatickým zmenám, tieto si pokrývať e, celkovo Invest EU, tak ako navrhuje spravodajca. Ide o oblasti infraštruktúra, výskum, vývoj, MSP, ale aj iné investície. To je dôležitý prvý krok, no, pani predsednička, kolegyne a kolegovia, ale musíme byť opatrní, musíme stanoviť jasné usmernenia pre tie veci, ktoré chceme financovať v oblasti výskumu a inovácií. Napríklad by sme tam mohli zaradiť projekty, ktoré by skúmali nové batérie a tie by sa dali financovať takéto projekty na 100%. To by v každom prípade bolo veľmi dobré, hlavne pre ostrovy, ktoré sú samozrejme tiež veľmi dôležité, čo sa týka malých a stredných podnikov, tak príspevok Invest EU je obrovský. Vieme celkom pekne, že ešte veľa robí v niektorých štátoch sa banky nachádzajú ešte v krízach a malé a stredné podniky ešte stále trpia. No a preto je to veľmi dôležité a to chcem zdôrazniť, aby tieto podniky našli dobré podmienky. Na trhu sú rôzne narúšania, ktoré treba vyriešiť e, pomocou Invest EU. Teraz poslednému bodu sociálne investície. Tie musia slúžiť hlavne tým regiónom, ktoré majú priemysel s vysokými emisiami CO2. A myslím, že všetci chceme a sledujeme rovnaké ciele, a totiž je bojovať proti znečisťovaniu životného prostredia a klimatickým zmenám. Je neprípustné ale, aby zamestnanci na to museli doplácať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Federlej, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ja by som rád tiež chcel poďakovať spravodajcovi za prácu, ktorú odvedol na jeho správe. Moje poznámky do líniu komisie a myslím, že pán Belet predstavil zmeny, ktoré posilňujú správu. Hlavne som veľmi rád zo zvýšených ambícií, čo sa týka investícií do, klimati- proti, do boja proti klimatickým zmenám. Mňa by zaujímalo, či by sme to mohli ešte zlepšiť a použiť všetky štyri časti systému namiesto len jednej. A je veľmi dôležité, aby sme zaistili, že to budú investície boj proti klimatickým zmenám, aby to nebol nejaký vianočný stromček. Pre každé politické želanie, ktoré máme v politických stranách, musí to byť investičný nástroj a zamerať niečo z toho treba na klimatické príspevky. rovnako vidím veľkú výhodu v tom, že tieto štyri nástroje súladíme. Môže to obúrať byrokraciu, môže to zjednodušiť pre podniky, aby uplatňovali a použili tie prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Takže myslím, že zaistujeme, že získame lepšiu protihodnotu za peniaze. Tak ako povedal aj pán Belet, je veľmi dôležité, aby medzinárodné štandardy, musíme hodnotiť naše vlastné politiky, no a aby naše politiky išli tým smerom, ktorý chceme. A na to potrebujeme zistiť, kam investície idú a aké protihodnotu nám dávajú. Jedna vec, ktorá ma trochu znepokojuje a chcel by som dať otázku komisie, či by komisia mohla nám podporiť, povedať, potvrdí túto pozíciu. Ja posledný jasný signál, že hovoríme o investíciách. No a komisia teraz musí vziať moc dosť vlastných rúk. Komisia má pravdepodobne dobré argumenty, ale ja by som chcel vedieť, prečo táto zmena, pokiaľ nebudem presvedčený o niečom inom, tak myslím, že tento systém by mal spadať stále pod Európsku investičnú banku. Rovnako treba zaistiť, že tie pozmeňujúce návrhy, ktoré predložíme, budú v kompetencii EÚ. No a budeme sa snažiť držať časť Envy. No a čaká nás veľká diskusia na ďalších rokovaniach, takže máme sa iste na čo tešiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Višnievská. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. EU e tak ako to navrhuje komisia, môže byť účinný spôsobom podpory investícií. Zdroje, ktoré máme, možno nie sú až také veľké, ale ak to no, to podporí nejaké šie investície, tak to môžeme nazývať úspechom tento program. My sa sústredíme v Envy samozrejme na to, čo sa týka nás a klimatické otázky sú v prvej línii. Komisia navrhuje, že až 50 zdrojov daných na vyváženú infraštruktúru pomôžu dosiahnuť cieľ klimatickej politiky EÚ. To je veľmi vysoký prah a ja mám isté obavy, pretože mnohé závisí od toho, ako sformulujeme tie ciele. Ak ich príliš zúžime, tak by to mohlo znamenať poprvé, že niektoré finančné prostriedky sa nepoužijú a že možno nebudú dobre rozdelené v celej EÚ, pretože vieme, že niektoré členské štáty sú pokročilejšie ako ostatné pri energetickej transformácii a preto by som chcel navrhnúť, aby sme pristúpili k tej otázke tak širšie samozrejme. Treba znížiť emisie, treba sa prispôsobiť klimatickým zmenám, ale rovnako sa treba zapojiť niektoré aspekty sociálnych eh, nákladov na zmenu na boj proti klímam. Neviem, či poznáte poslednú správu o zmenách eh, v banických regiónoch EÚ. Tá správa hovorí, že príliš ambiciozná politika môže znamenať, že banické regióny stratia konkurencieschopnosť a prídu množstvo pracovných miest. My musíme tieto regióny podporiť. Myslím, že Invest EU by sa mala stať hlavnou platformou podpory presne takýchto regiónov. Hovorí sa o nich veľa, ale nerobí sa pre ne až tak veľa pán Belet mal pravdu, keď eh, hovoril, že štruktúry riadenia správy fondu by mala zostať eh, výborom Econ a Budget, ale treba hovoriť o niečom, čo nepriamo súvisí s touto otázkou alebo s týmto s touto vecou. Návrh komisie nehovorí o Európskej investičnej banky. Ja si myslím, že EIB by mala byť hlavnou inštitúciou zodpovednou za pridelovanie zdrojov. A to z troch dôvodov. Po prvé, má veľké skúsenosti. Po druhé, je povinná implementovať politiky EÚ. A po tretie, a to je pre mňa kľúčové, funguje vo všetkých členských štátoch EÚ. Mňa trošku znepokojuje, že prostriedky ktoré máme k dispozícii, možno nebudú distribuované, bude spravodlivo, musia byť distribuované a prerozdelené spravodlivo s ohľadom na potreby regiónov a preto si myslím, že, pani, že Európska investičná banka mala byť hlavným subjektom, ktorý rozhoduje o pridelovaní prostriedkoch EIB na vlastnú ambicioznú klimatickú politiku a myslím, že by sme preto nemali mať nejaké problémy s tým, aby sme jej túto úlohu pridelili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Eichhout. Ďakujem pekne, ja to poviem veľmi stručne. Poprvé, rád by som poďakoval. Ja som ma požiadal, aby som to nepovedal stručne, dobre, takže nebudem stručný. Mám len dve strany pripravené. Ale nebude sa, poviem to stručne. Chcel by som poďakovať Ivovi Beletovi, spravodajcovi, za posilnenie návrhu ja myslím, že je tu viacero vecí, ktoré treba riešiť a myslím, že pán Beleta to presne robí. Keď sa pozriete na štyri okna, ktoré sme investovali, identifikovali návrhu investiu, e komisia navrhuje len jednu orientáciu pre jedno okno, orientáciu na klímu. A myslím, že je dobre, máme široký rámec, kde všetky, teraz máme hokej rámecká medzi všetky investície a teraz sa, sa to znižuje. Ja som prekvapený z toho, že to komisia navrhuje. Je to, čo, čo hovorili v rámci rokovaní FC, ale som rád, že spravodajca hovorí, že to má byť urobené pre všetky štyri eh, skupiny a to je línia, ktorú my podporujeme. A ďalej climate proofing. Na jednej strane to znamená, že investície nemôžu ísť proti cieľom boja proti klimatickým zmenám, ktoré si stanovujeme, ale ďalej je tu tiež cieľ. A to sú investície, ktoré pomáhajú dosovať naše ciele. Pravda sa posilňuje návrh komisie, myslím, že predložíme niektoré návrhy, e, ktoré tú laťku, tú laťku trochu zvyšujú, ale už vítame to, že spravodajca to minimálne zvyšuje v porovnaní s tým, čo robí komisia. Vy by ste boli ste prekvapení, ak by sme to neurobili. No a možno ešte len jedna taká poznámka. Viem, že spravodajca sa snaží, aby to zostalo v kompetencii výboru Envy, ale ja myslím, že musíme všeobecný, všeobecnú pozornosť venovať aj tomu presunu investícií súkromno-verejné partnerstva, To je trend, ktorý vidíme pri FC, ale my chceme zaistiť, vidíme tu pár problémov. Poprvé, tieto investície, že verejnosť alebo teda vlády e, berú na seba riziko, že keď to nebude správne, tak vláda na to platí a keď to bude zisk, tak z toho budú profitovať tie súkromné subjekty a to musíme zaistiť, aby nebolo súčasťou a o tom sa hovorilo neustále na EFSI a myslím, že my o tom ešte budeme hovoriť ďalej. A štvrtá vec je, že samozrejme je tu veľa problémov, hlavne v infraštruktúre, kde je ťažké sledovať eh, súkromné záujmy pri infraštruktúry. Sú rôzne projekty, kde nie je, nie sú ziskové, ktoré však majú, alebo sú vo verejnom záujme. A myslím, že to by sa nemalo stratiť a je tu samozrejme nebezpečenstvo, že to, že to zanikne alebo zmizne potom posunie na súkromno-verejné partnerstva. My tomu budeme venovať pozornosť v našich pozmeňujúcich návrhoch. Vo všeobecnosti podporujeme líniu spravodajcu. My to len ďalej budeme posilňovať. Áno, toto bolo to stručné. Áno, veľmi si to vážime, pán Eichhout. Pani Schreier-Pierik, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predsedníčka. No, kolegyne, kolegové naľavo a pravo hovorili o mnohých veciach. No a ľudia v podnikoch už dlho investujú do životného prostredia, do klímy. Stojí to veľké peniaze. Ale ako sa dostať k tým prostriedkom? My máme prostriedky z EFSI, hovoríme o mnohých programoch, o obehovom hospodárstve, o klimatických cieľoch, ale ako sa k tomu dostať, na to sa tie podniky pýtajú. Ja som rád, že sa o tom teraz hovorí. No a čo sa týka Európskej investičnej banky, tak je určite dobre, že sa do toho zapája. Ale najdôležitejšie, aby sa to skutočne rýchlo implementovalo. Ja myslím, že je nepripustné, aby sme ešte roky čakali už to robíme dlhé roky a teraz k tomu musíme konečne dostať. Mne tu chýba jedna vec ešte a to je verejné zdravie. V Holandsku sme už v 2004 prijali cieľ, že sa zbavíme azbestu. V posledných rokoch umrelo umreli tisícky ľudí na rakovinu spôsobenú azbestom a myslíme, že ešte ďalších 15 tisíc na, kvôli tomu zomrie. My musíme vybrať, odstrániť adbesta, pokryť všetko slunečnými, slnečnými panelmi, tomu sa musíme dostať a potom budeme mať úspech. jo Jolajnen, ďakujem pekne aj ja. ďakujem Ivovi Belatovi za jeho správu a ja sa chcem spýtať, keď ja, tá skúška udržateľnosti dopadne negatívne, či projekty z programu budú vylúčené, alebo je to len taká, také mierne, mierne usmernenie, ktoré netreba dodržiavať. Po druhé, ja súhlasím, že treba podporovať strategické projekty. V prostovom priemysle máme musím, tému Breakthrough Technology sa v mnohých ďalších odvetviach a Aha, to na nech to je téma budúceho 10 ročia, treba to zohľadniť po tretie. to starý program, ktorý bol často kritizovaný, že nevznikli nové projekty, ale tie, ktoré už boli pripravované alebo bežali. No a otázka na komisiu, či teraz lepšie budú rozlišovať medzi tým, čo je skutočne nové. A nie, že sa budú uchádzať projekty, ktoré dostanú len tak a zadarmo peniaze. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne niekto ďalší by chcel ešte niečo povedať k tomuto bodu? Ak nie, tak dostane slovo pani Göger z komisie. Táto komisia, ehm, tá, tento výbor sa zaoberá Invest EU pre MFF Eh, budeme mať veľkú diskusiu a je to jeho súčasťou, ale treba eh, zvážiť zvýšenie a ciele, ktoré súvisia s infraštruktúrou a Invest EU. Komisia si myslí, že toto zvýšenie je naozaj veľkou výzvou, pretože aktivity v rámci troch iných prúdov, to znamená digitalizácia, e, malé a stredné podniky a ďalšie témy majú len obmedzenú možnosť podporiť investície do klimatických zmien a ako je tomu e, okienko infraštruktúry. Čo sa týka metodiky e, monitorovania toho, ako sa mení klíma, komisia má pracovnú skupinu a diskutuje s partnermi tieto diskusie budú pokračovať v nasledujúcich mesiacoch a metodika bude vychádzať z medzinárodných štandardov a metodológie, metodiky eh, Komisia si poznamenala eh, žiadosť tohto výboru, aby to bolo v rámci delegovaného aktu. Som si istá, že to bude na pretrase v rámci celkových rokovaní. Čo sa týka otázok kto bude mať e, pod palcom, kto bude zodpovedať za Invest EU, aké budú zmeny voči EFSI. EFSI nebolo v rámci EIB, bolo to e, zorganizované inak. Investície mali e, byť použité pre ďalších partnerov, napríklad tam bola Rada Európy, EBRD a ďalší ďalší odborníci, ktorí mali na starosti sociálne investovanie a rôzne banky, podpora. Chceme investovať tak, aby z toho mali osoch všetky regióny, aby sa vyvážili nerovnováhy a čiže smerujeme na intenzívnu regionálnu a lokálnu eh, intenzívnejšiu regionálnu a lokálnu úroveň, ako to, to bolo predtým. E, budú možné aj menšie projekty, ako to bolo v EFSI, menšie ako EIB e môže vykonávať. Takže komisia bude viac menej e, moderátorkou pre niekoľkých implementujúcich partnerov. Asi takto budú vyzerať zmeny, ktoré navrhujeme. Výborne, ďakujem. Pán Beleč, nech sa páči, opäť máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí sa vyjadrili. E, naozaj sumarizácia faktov nás vedie k dokázaniu trvalej udržateľnosti ale tieto štyri okienka, ak otvoríme, bude to naozaj pozitívne. Je to tematické okienka. Pán Federle spomenul že jedným zo základných prvkov tohto nového nástroja je znížiť byrokraciu a uľahčiť najmä malým a stredným podnikom e, uchádzať sa o tieto finančné prostriedky. Toto sú novinky v rámci zmeny a myslím, že všetci s takýmto niečím súhlasíme. Sú tu obavy, a kto bude riadiť e, tieto investície a EIB. Sú to otázníky okolo EIB, ako si to ako, aký bude prístup. Argumenty, ktorá, e, ktoré predložila komisia, sú však dostatočne ubezpečujúce. Predložíme e, určite pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú správy a riadenia tejto veľmi dôležitej iniciatívy. A vypočul som si aj obavy, ktoré tu vyjadril kolega Gramatikakis, pani Višnevská tiež, e, pri sociálnom rozmere tohto inštrumentu. Jasné, že nám aj toto leží na srdci. Nie je to jedno z najväčších tematických okienok tohto programu, ale e, zdieľam ich obavy. E, preskúmame to podrobnejšie a nájdeme spoločného menovateľa. Prikladáme veľkú dôležitosť aj tomuto tematickému okienku. Ďalej tu vznikla otázka o mekých a tvrdých kritériách Myslím, že sa môžeme všetci zhodnúť na tom, že toto kritérium predmetné musí byť e, naozaj e, záväzné, tvrdé a treba ho rešpektovať a nie len tzv. meké kritérium, ktoré sa dá obísť alebo mm, celkom vynechať. Myslím si, že skutočne treba trvať na tom, že toto predmetné kritérium bude záväzné. A Vypočul som si aj ďalší návrh týkajúci sa e, zdravotných záležitostí azbestu konkrétne. Myslím si, že to by mohol byť jeden z projektov v rámci druhého tematického okienka a teším sa na návrhy pána Šrojera. Ďakujem pekne, teším sa na ďalšiu spoluprácu. Výborne, ďakujem pekne všetkým vám. 9. oktobra 2018 o 11. je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a hlasovanie v Envi 12. novembra. Teraz prechádzame k hlasovaniu. Dúfam, že ste si pripravili elektronické karty. Prvé hlasovanie sa bude týkať Čo sa týka návrhu smernice parlamentu a rady, smernica 37 z roku 2004, ochrana pracovníkov proti karcinogénom, mutagénom pri práci. Najprv budeme hlasovať o kompromisoch 4 a 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnuté. Budeme hlasovať o každom jednotlivom pozmejúcom návrhu. 25 a 10 spolu hlasujeme, prosím, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 28 a 11, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Jednotka za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Dve ja za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, kompromis jednotka, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, pozmeňujúce návrh 3 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, štvorka za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, kompromis dvojka za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, pozmeňujúce návrh 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdrieva hlasovania? Zamietnuté. Šestka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrieva hlasovania? Zamietnuté. Áno, je mi ľúto. Čo by ste chceli? Použite mikrofón, aby som vám mohla, vás mohla si vypočuť. Kompromis dvojka, prosím. Mohli by sme si to overiť elektronicky? Ste si vedomi toho, že EPP a ďalší hlasovali proti? Dobre, ako chcete, overíme si dvojku. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Hlasovanie končí. Je to zamietnuté. Prechádzame ku kompromisu 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrieva hlasovanie zamietnuté? Sedmička za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Osmička za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Deviatka, nie, nie, trináctka za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Štrnáct za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Petnáct za, nie, 15 je bezpredmetná. 5, kompromis 5 za. Nie, a aj ten je bezpredmetný. Dobre, v poriadku, hovorí pani predsedajúca. Takže 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 20 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutý. Kompromis 6 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 21 za. Proti. Zdržiavajú sa zamietnutý, 24 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. A záverečné elektronické hlasovanie. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Je to zamietnuté. Pani Melan, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že sme boli svedkami karikodérov demokracie. E, chcela by som sa najskôr poďakovať poslancom, ktorí chceli e, podporiť tento text, ktorý e, vyplynul z nášho výboru. Žiaľ, bol poznačený len tým, že ja som spravodajkyňou zo skupinu ENF. Niektorí chceli presadiť záujmy pracovníkov, ktorí sú vystavení rizikám na pracovisku Eh, za veľmi karikatúrnych podmienok. Po tretíkrát, zúrazňujem, po tretíkrát eh, to predkladá naša skupina a výbor pre zamestnanosť. Eh, tým pádom nezostane naše stanovisko a ak počet úmrtí na rakovinu na stavbách, na staveniskách v dôsledku vystavenia karcinogénom Eh, je čoraz vyšší, eh, tak je to na svedomí aj na všetkých, eh, možno nie všetkých tlačí to panka dostatočne, možno nie všetci to vnímajú kolormujúce, ale v každom prípade je to fakt. Ďakujem. Now, next, uh, vote is, uh, the proposal... Návrh o použitia kanabisu na lekárske účely. Hlasujeme. Kompromis 1, kto je za, kto je proti. Prijatý. 42. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 43 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromis 2. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 3. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 21. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 50 za proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnutý, 52 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 53 za, proti, zdržiavajú sa prijaté, kompromis 4 za, proti, zdržiavajú sa prijaté, 57. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 58 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 59 za. Proti. Zdržiavajú sa prijatí. 60 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržiavajú sa. Overíme si elektronicky, hlasujte prosím. EPP, prosím, Hansuas, no, výborne. Už teraz vás vidím. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 68 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 69 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. Kompromis 7 za, proti. Overíme si kompromis 7 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijatá sedmička. 74 za. Proti. Zdržiavajú sa prijaté. 75 za. Proti. Zdržiavajú sa prijaté. 76 za. Proti. Zdržiavajú sa. Overíme si 76. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 8. Kto je za? proti, kto sa zdržiava hlasovania. Overíme si elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 83, kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovanie. Overíme si 83. Hlasujte elektronicky, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 84. Kto je za? Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnutá. Jednotka za. Chcete si overiť 84 elektronicky? Dobre, hlasujte prosím elektronicky. Overujeme. Hlasovanie končí a je to zamietnuté. Jednotka za, proti, zdržiavajú sa, prijatá, dvojka za, proti, zdržiavajú sa, prijatá, trojka za, proti, zdržiavajú sa prijatá, štvorka za, proti, zdržiavajú sa. Overíme si štvorku, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. A štvorka je zamietnutá. Kompromis deviatka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Kompromis 10, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, Overíme si desiatku elektronicky. Hlasujte, prosím. A hlasovanie končí. Prijatý. Hlasujeme o 13. Kto je za? Proti? Držiavajú sa hlasovania zamietnuté. 14. Kto je za? Kto je proti? To overíme si 14. Hlasujte prosím o 14. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 11. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 18 za, proti, zdržiavajú sa prijatá 18, kompromis 12 za, proti, zdržiavajú sa prijatí, 13 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 27. Kto je za? Proti, zdržiavajú sa, zamietnutá. 28. za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá. Kompromis 14, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 31 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. Kompromis 15 za, proti, zdržiavajú sa 15 je prijatá. 35, kto je za? Proti, kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Hlasujeme v záverečnom hlasovaní elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Pán Linz, prišli ste práve včas, pretože teraz začneme hlasovať o 14. stretnutí súvisiacom s biologickou diverzitou COP14. Dvanáctka, kto je za? proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 13 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, 14 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 15 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 16 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 17 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, 18 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, 19 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá. 20 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá. 21 za, proti, zdržiavajú sa, prijatá. 23 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá. 22 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá. 24, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. 25 za, proti, zdržiavajú sa, prijatá. 26 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 27 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, 28 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 29, časť 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si 29, časť 1. Hlasujte, prosím, elektronicky. Končím hlasovanie prijatá. 29. čas 2, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania prijatá? 30. za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá, 31 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá, 32 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania pri, zamietnutá, 33 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 34 za, proti, zdržiavajú sa, 34 si overíme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijatá. 35 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. 36 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 37 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, 38 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, 39 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 40 za, proti, zdržiavajú sa 41 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, 42 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, 43 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 44 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá. 45 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá. 46 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá. 47 za, proti, zdržiavajú sa za, prijatá. 49, kto je za? Kto je proti? Tu sa zdržiava? To si overíme. Elektronicky nech sa páči. Hlasujte o 40. 9. Končím hlasovanie zamietnutá. 51 za, proti, zdržiavajú sa, prijatá. 51 nie? Predsa len? Áno, 51. Kto je za? Prepačte, ospravedlňuje sa predsedníčka. Pr- proti zdržiavajú sa zamietnutá 51. 50. Za. Proti zdržiavajú sa prijatá 52. Za. Proti zdržiavajú sa zamietnutá 53. Za. Proti zdržiavajú sa zamietnutá 54. Za proti, zdržiavajú sa. Zamietnutá 55 za, proti, zdržiavajú sa. Prijatá 56 za, proti, zdržiavajú sa. Prijatá 57 za, proti, zdržiavajú sa. Prijatá. Dvojka, kto je za? Proti. Zdržiavajú sa. Dvojku overíme. Elektronicky hlasujte, prosím. A končíme hlasovanie. Dvojka je prijatá. Trojka za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatá. Štvorka za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutá. Peťka za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutá. Šestka za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatá. Sedmička za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatá. Jednotka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava zamietnutá. Deviatka za, proti, zdržiavajú sa prijatá. Desiatka za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá. Jedenáctka za, proti, zdržiavajú sa prijatá. A záverečné elektronické hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. A iba jeden sa zdržal. Blahoželám, veľmi pekne ďakujem. This concluded the votes. Týmto sme sa dostali na záver hlasovania. Môžete teda, ak si želáte, v tichosti opustiť sálu. Uvidíme sa zajtra v pléne. A ešte máme jeden bod na programe. A síce ide o preskúmanie pozmeňovacích návrhov k transparentnosti a udržateľnosti vyhodnocovania rizika v potravinovom reťazci. Spravodajkyňou je pani Somer, dávam jej slovo i hneď, e, čo sa v miestnosti e, kolegovia trošku utíšia. Help us keep the voice down. We are nearly there. Shh. Thank you very much. Madame Zomer. Ďakujeme kolegovia. Nech sa páči, pani Sober, máte slovo. Ďakujem za slovo. Už vás konečne aj počujem. Chceme sa dnes venovať téme preskúmania pozmeňujúcich návrhov k revízii nariadenia, základného nariadenia o potravinách. Mňa dosť prekvapilo, že Napriek krátkej lehote bolo predložených množstvo pozmeňujúcich návrhov 539. Ste, že je o túto tému veľký záujem. Je trošku porotovanie hodné, že dnes na poludnie žiaľ sme mali len prebežnú verziu pozmeňovacích návrhov už zhruba týždeň. E, teda je to takto. Od dnešného poludnia je k dispozícii anglická verzia. Neviem, či kolegovia mali čas si to preštudovať podrobne. V každom prípade zajtra prebehne prvá schôdza tenevých spravodajcov. Celkovo môžem povedať, že sa teším a chcem sa poďakovať väčšine kolegov, že vyhoveli moje požiadavke, moje prozbe, aby sa držali čo najbližšie návrhu komisie, Inak totiž takto krátko pred voľbami by sme to nestihli uzavrieť. Avšak práve z mojej politickej skupiny sú aj isté pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú označovania pôvodu medu. Chcela by som kolegov požiadať, aby tieto, návrh, tieto návrhy stiahli, pretože čo sa týka označovania pôvodu medu, ak je s tým nejaký problém, tak to musíme uviezť niekde inde pri revízii nariadenia o potravinách, nie do tejto časti. Celkovo, keď som si prezrela pozmeňujúce návrhy, môžem skonštatovať, že som optimistka že do veľkej miery vlastne sa zhodujeme v našom prístupe. Napríklad sa zhodujeme v tom, že zlepšená transparentnosť by sa mala stiahovať aj na oblasti zvládania rizika a rizikovej komunikácie. Prečo by aj komisie a členské štáty nemali byť povinné zverejňovať zápisnice schôdzi pracovných skupín a taktiež výsledky hlasovania? To by podľa mňa bolo len spravodlivé. Aj pre nás by to bolo dôležité poznať tieto podrobnosti. Tiež otázka, ako odborníci vedeckých panelov majú byť vymenúvaní a je to nie je verejné. My sme proti návrhu komisie, ktorý hovorí o tom, že členské štáty musia nominovať svojich kandidátov. Myslím, že sme preto proti tomuto návrhu komisie, že je s tým spojený obrovský administratívny nápor na členské štáty a bolo by to taktiež veľmi nákladné, ak by všetky členské štáty vždy mali navrhovať, vypisovať teda e, výberové konanie a hľadať vhodných kandidátov, dajme tomu do agentúry EFSA. Myslím, že mm, to by nebolo teda vhodné. Okrem toho by to muselo pokryť všetky odborné oblasti. To by si museli nejako členské štáty medzi sebou dohodnúť. Je to príliš zložité, finančne nákladné. Je treba nájsť nejaké iné riešenie. Verím, že sa nám takéto riešenie podarí nájsť. To isté platí aj pre otázku štruktúry správnej rady EFSA. Aj tu sa domnievam, že sa nám podarí nájsť spoločnú cestu. Ja som v novom pozmeňujúcom návrhu e, vzala na vedomie pozmeňovací návrh kolegov teda konkrétne ich návrh a tiež požadujem, aby Európsky parlament mal dvoch zástupcov a dvoch náhradníkov v správnej rade EFSI. To je podľa mňa dobrý návrh a keď som predkladala správu, spomenula som, že času bolo tak málo, že možno mi predsa len niečo uniklo a že privítam veľmi rada aj eh, podnety kolegov a že predložím aj ja samo pozniaci návrhy a to som napokon aj urobila. Budeme sa musieť dohodnúť na tom, koľko zaujímavých zástupcov, respektíve mimovládok celkovo bude v správnej rade zastúpených. Sú tu rozmanité návrhy, ale to si prejednáme na schodoteňových spravodajcov. Čo sa týka overovacích štúdií, Viacerí sa domnievajú, že aj Európsky parlament a členské štáty by mali mať právo zadávať vypracúvanie doplnkových štúdií. Ja s tým v podstate nemám nejaký zásadný problém, ale myslím, že sa musíme postarať o to, aby tieto rozhodnutia v parlamente a v rade, aby sa to odsúhlasovalo kvalifikovanou väčšinou. Ak totiž eh, príjmeme iba jednoduchú väčšinu, tak a príliš veľa želaní bude predložených aby sa takéto štúdie naozaj objednávali. A teraz bude na mieste teda otázka, či e, je to potrebné všetky tieto štúdie a tiež, e, aké náklady s tým budú spojené, ak toto celé zaplatí. Spravidla takéto overovacie štúdie sú na mieste vtedy, keď nemáme žiadne poznatky. Dajme tomu v prípade glyfosátu sme mali zhruba 70 štúdií už k dispozícii. Neviem, e, ako by zavažila ďalšia 71. štúdia. Teda bude sa to musí rozhodnúť v každom prípade jednotlivo. Ide teda vlastne o princíp. Kto môže vôbec zadať vypracovanie takéto overovacie štúdie? Parlament a členské štáty si to budú musieť prejednať Ešte ďalší problém. Na to nesmieme tiež zabúdať. Ak totiž budú všetky možné institúcie môcť žiadať takéto overovacie štúdie, ak sa to bude schvalovať len jednoduchou väčšinou na úrovni rady a parlamentu, tak to bude vysoko spolitizovaný proces a okrem toho sa to celé veľmi predlží. Mali by sme sa snažiť predísť tomu, aby sa to nejako zneužívalo a, a predlžovalo takýmito štúdiami. Ale to len taká poznámka na okraji. Niektorí kolegovia vo svojich návrhoch chcú presadiť, aby Arhusky dohovor naďalej bol uplatňovaný. Arhusky dohovor sa týka prístupu k informáciám v oblasti životného prostredia, to už sa tu dosť e, podrobne prejednalo. Viacerí kolegovia sa k tomu vyjadrili, keď som predkladala návrh svojej správy pred letnou prestávkou. Ja som spôsobila istú neistotu na úrovni vládky komisia oslovila svoju právnu službu a ubezpečila, že Arhuský dohovor nebude nejako oklieštený v dôsledku e, platnosti tohto nariadenia komisie. Avšak ak si kolegovia a toľké kolegovia myslia, že naozaj je potrebné objasniť celú vec, e, tak mi to vlastne nevadí. Musíme sa len položiť otázku, akou formou by sa to malo v správe objaviť. Das machen, dann äh, möchte ich allerdings ähm, auch ganz klarstellen, dass Okrem toho sa musíme snažiť uvedomiť si, že aj na iných eh, miestach je potrebné legislatívu dodržiavať. Eh, je potom viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú duševného vlastníctva alebo pravidiel eh, údajovej exkluzivity. To chcú vylúčiť a to je tiež nepriateľné, pretože aj keby sa to vylúčilo, tieto pasáže z textu, tak vlastnícke práva naďalej budú platiť. Ďalší návrh, aby poradné rozhovory prebiehali len s pracovníkmi agentúry EFSA, aby neprebiehalo potom e, ďalšie hodnotenie rizika daného produktu s tými istými osobami, ani to mi nejako nevadí. Myslím, že to nebude sporný bod, ale na druhej strane si myslím, že požiadavka zverejňovať všetky podrobnosti z porád že to zachádza priďaleko. Myslím, že tým sa prekročí e, úplne e, rámec e, a cieľ týchto porád, poradných stretnutí. Ide vlastne o prípravné stretnutia. Tie majú pomôcť malým a stredným podnikom, aby vôbec pochopili, ako podať žiadosť FC, aby nezlyhali, aby neboli zamietnutí len preto, že zabudnú na nejakú maličkosť alebo zabudnú doložiť nejaký dokument. Myslím, že práve malé a stredné podniky, keď sa musia obávať, že pri zverejňovaní obsahu týchto eh, poradných stretnutí, že ich inovatívne eh, výrobky sa budú zverejňovať celému svetu a to vlastne bude pred eh, povľovacím konaním, tak myslím, že sa jednoducho nebude využívať tento nástroj poradných stretnutí a tým nič nezískame. My predsa chceme podporovať malé stredné podniky, vieme, že oni vytvárajú pracovné miesta ale ak im budeme hádať takéto kamene pod nohy, tak eh, naďalej budú znevýhodňovaní eh, v konkurencii s veľkými koncernami. A to sa dostávam k veľkému spornému bodu v našom výbore a síce k otázke, kedy je vhodné zverejňovať citlivé údaje a podrobnosti žiadosti. Pozňujúce návrhy sú tu v dvoch skupinách, viac menej. Ja som ešte pred letou prestávkou sa vyjadrila, čo si o tom myslím. Myslím, že ak sa obsahové informácie alebo rôzne poradné stretnutie a ďalšie podrobnosti žiadosti zverejnia ešte pred povolením, je tu riziko, že dôjde ku krádeži nápadov konkurenti, si pôjdu pozrieť na stránke EFSA, čo robia ich konkurenčné podniky v oblasti inovácií. Môžu si to pozrieť pekne v žiadostiach, to podrobná. Pozor si k tomu aj štúdie, keď si uvedomíme, aké dlhé sú naše schvaľovacie konania tu v Európe v porovnaní s inými regiónmi sveta, respektíve tam, kde vôbec existujú tak je jasné, že konkurenti v tretich krajinách veľmi ľahko v, vo fáze povoľovania v EU, kým to ešte nebude uzavreté, oni si vlastne vyrobia u seba doma kópiu, tu potom dostanú na medzinárodné trhy ešte predtým, ako sa vôbec v Únii uzavrie poľovacie konanie. A tým e, samozrejme úplne potopíme európsky produkt výrobcovia budú musieť znášať vysoké e, vývojové náklady a celý ten čas e, vyjde na zmar, celé tie roky výskumu. Ja som bola za to, aby sa zlepšili pravidla transparentnosti, čo sa týka času zverejňovania týchto informácií v žiadosti, aby sa to prispôsobilo ostatným agentúram EMA a ECHA. E teda zverejňovanie, aby prebehlo až pri zverejnení vedeckého stanoviska EFSA A keď sa pozrieme na novo predložené pozmeňovacie návrhy, tak vidíme, teda ja v týchto svojich návrhoch sa snažím byť v ústretí kolegom. Ja som najskôr preložila súbor pozmeňovacích návrhov. Pôvodne som to plánovala stiahnuť. Teraz by som navrhla, aby informácie, ktoré sa týkajú chvíle zverejnenia podrobností, aby sa to stalo súčasťou stanoviska GFC, aby sme teda najskôr mali návrh stanoviska, potom aby prebehla konzultačná fáza a potom zaujímavé skupiny budú môcť si vyhľadať informácie a po tejto konzultačnej fáze sa potom vypracuje definitívne stanovisko. F sa to už robí vlastne sama z vlastnej iniciatívy z času na čas, ale nie je povinná to robiť. Takáto konzultačná fáza v prípade akrolamidu mala za následok, že sa potom konečné stanovisko zmenilo. Vlastne všetci chceme to isté, všetci chceme viac transparentnosti, len ide o to, ako to čo najlepšie dosiahnuť. Nesmieme však riskovať, že poškodíme naše európske podniky tým, že sa budú príliš včas informácie zverejňovať. Ak by sme to možno robili tak, že najskôr EFSA zverejní predbežné stanovisko a až potom sa všetko zverejní, záujmové skupiny si to budú môcť potom prezrieť v konzultačnej fáze a až potom po zohľadnení tejto konzultácie sa zverejní definitívne stanovisko. Možno takto by sme sa mohli dohodnúť. Ja, dabei will ich für heute belassen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. To je všetko. Thank you very much, uh, madam. Ďakujeme pani Zomer za vašu prezentáciu, veľmi vyčerpávajúcu. A teraz uh, tieňoví spravodajcovia, ako prvý pán Poc. Ďakujem, predsednička. For to reformulate the original legislative draft to... Ďakujem za návrh a prácu našej spravodajkyne. To, aby sme dosiahli vyššiu mieru transparentnosti a stabilný systém, ktorý bude odolávať vonkajším tlakom, a že ľahko odhalíme všetky podvody, Mám len pár pripomienok. Poprvé musíme umožniť, aby nezávislí vedci mohli skontrolovať údaje, ktoré predloží priemysel. To je jediný spôsob, ako poskytnúť najlepšie vedecké poznatky, zaistiť vysokú mieru ochrany pre životné prostredie, verejné zdravie. Samozrejme, rôzne ustanovenia zákonov pokiaľ rôzne aspekty existujú rozdiel medzi legislatívou a eh, arhuskej dohody, ako legislatíva napríklad a zákaz produktov a GMO a iné otázky, ktoré nesúvisia znečisťovaním životného prostredia a kde rozšírenie ruskej dohody mohlo spôsobiť eh, legálnu neistotu ochrana konkurencie schopnosti autorských práv, ostatných musí byť zaistená, ale nie na úkor zniženej bezpečnosti princíp prevencie musí prevažovať eh, za žiadnych okolností. Nemôžeme eh, ísť k prístupu založenom na rizikách. Myslím, že príslušnou mierou flexibility sa nám podarí vytvoriť režim praktívneho verejňovania, ktorý pristúpi, po, poskytne prístup verejnosti a súčasne zamedzi tomu, aby eh, myšlienky a nápady žiadateľov boli zneužité niektorých prípadoch ako PPPS neexistuje žiadny dôvod, aby nebol prístup dokumentom už v počítačných fázach a procesu, ale nemôžeme zabrániť zavádzaniu nových produktov. To patrí hlavne pre moderné potraviny, keď sme mohli využiť trojstupňový postup, ktorý, a, o ktorom hovorila aj pani spravodajkyňa. Ja som presvedčený o tom, že to by eh, dovolilo dosť času na verejnú kontrolu a dosiahlo rovnováhu. A dúfam, že sa nám podarí nájsť kompromisy k tejto veci. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Federle, ďakujem veľmi pekne pani spravodajkynia, pani predsednička, ďakujem za vašu správu. Ja by som bol rád, keby sme mali viac času, ale myslím, že trebalo to urobiť takto, že najrychlejšie, pretože sa kráti naše volebné obdobie, no a keď zajtra dobre začnú rokovania, tak je dôležité, aby sme nezabúdali na to, že to robíme aj v období, keď EFSA je pod veľkým tlakom, beží debata o glyfosáte, ktorá sa každoročne viackrát objavuje v parlamente. A ja dúfam, že sa nám podarí pre túto prácu na nariadenie bokom, tak aby sme Jedna vec nezakrývala celú prácu EFSA. EFSA je úspechom Európskej únie. Podarilo sa nám zaručiť bezpečnosť výroby potravín, produkcie potravín pre stovky miliónov ľudí. Keď som bol malý a išli sme do Španielska na letnú dovolenku, tak prvú vec, ktorú sme počuli, aby sme nejedli kuracie meso a ani kuracie vajcia kvôli salmonele. Vďaka vďaka eh, regiam EÚ môžeme um, si pochopnať na vajíčku nám ako kdekoľvek EÚ. Podarilo sa nám zistiť eh, vysokú bezpečnosť potravín celé EÚ aj vďaka EFSA. Kolegovia, nezabúdajte na to, že otázka a situácia bezpečnosti potravín v EÚ nebola nikdy lepšie a vďaka tejto práci je menej ľudí chorých, a žijú dlhšie. No a čo vece je otázka transparentnosti, čo by malo byť transparentné, ako by sa to malo prezentovať verejnosti. My nechceme brániť občanom k prístupu k informáciám o bezpečnosti potravín, avšak niekedy nejaký výskum, môže byť veľmi jedničný. A keď sa predstaví príliš skoro v rámci procesu, tak môže, môžu ukradnúť iné spoločnosti alebo subjekty v iných častiach sveta. A to skomplikuje inovácie a rozvoj v potravinárskej oblasti, pretože my musíme do diskusí, diskusí nesmieme zabúdať, že potravinársky sektor v Európe tak to bude znamenať, eh, že to bude trvať ešte dlhšie a ešte viac spoločnosti opustí kontinent a smerom. No a musíme zaistiť, aby sme dosahovali hlavné cieľe No a v rámci dlhej diskusie o VFR Myslím, že treba hovoriť tiež o tom, koľko peňazí budeme dávať FC, pretože nezávislosť výskumu je samozrejme mimoriadne dôležitá. A zistíme, aby občania verili výskumu, ktorá vychádza EFSA, tak musíme zaistiť viac peňazí pre túto prácu. Keď sa pozrieme na pozmeňujúce návrhy, tak si myslím, že sa nám podarí postupovať priateľské bezpečne spravodajcovia Spravodajkynia predložila pôvodné, pôvodné pripomienky, ktoré môžem podporiť. Nevidím, že by to bolo nejaké komplikované. Jedna vec, ktorá sa v každej diskusii a ktorá pomôže diskusii, je vychádzať zo skutočnosti a faktov, pretože s potravinami a potravinami vyvolajú veľké emócie, diskusia o nich, takže dúfam, že sa nám podarí sa tak prakticky postup. No a Teším sa tiež na prvé zasadnutie tieňových spravodajcov, ktoré sa uskutoční zajtra do obeda. Ďakujem pekne. Aj keď si myslím, že vás niekto oklamalo v Španielsku, keď ste boli mladí. Možno to nejak vplyvne vašu prácu v parlamente. Dobre. Ďalšia rečnička je pani Hazekamp. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem za to, že to nie je optimálne, ukazuje počet pozmenujúcich návrhov. Ja želám pani Somer našťastie pri sumarizácii. Zamerám sa na dve veci. Poprvé, transparentnosť, proti vernosti a ďalej dôveryhodnosť spolahého štúdii. Existujúce pravidlá, ktoré platia pre občanov, ktoré mali prístup k informáciám, to musí byť zachované. To som si neprečítala anglický preklad, ale čo som videla, myslím, že ten návrh to zatiaľ obmedzuje. Komisia tvrdí, že chce ako prioritu vytvárať dôveru občanov. Toto kvôli tomuto ale nemusí revidovať potravinárskú legislatívu, ktorá nakoniec komplikuje občanom a uľahčí priemyslo. Ak by nejaké informácie mali byť považované za dôverné, tak to nesmie byť takto zaručené. Komisia chráni práve priemysel, nie ľudí, zvieratá a životné prostredie a dúfam, že to sa nám podarí zmeniť. Treba zistiť právo na život a zdravie pre zvieratá, ľudí a životné prostredie a to musí prevažiť nad právom výrobcov šíriť jedy v životnom prostredí. Máme tu obrovské e, záväzky dohodu z Arhusu komisia musí tieto záväzky garantovať a parlament musí tieto práva vždy chrániť. Druhé, dôveryhodnosť a nezávislosť štúdií je dôležité, aby štúdie už v fázach schvalovacieho procesu boli zverejnené, aby tretie strany, ako sú veci a než mimovládne organizácie, mohli tieto veci posudzovať. Samozrejme EFSA potom bude musieť prihľadnúť. Posudzovacie procesy je nepriateľné, aby priemysel plne zodpovedal za bezpečnostné štúdie. Čo sa týka dôveryhodnosti, tak tie štúdie vykonávajú nezávislí vedci a tí nemôžu byť financovaní priemyslom. Ja dúfam, že túto správu vylepšíme v každom ohľade, pretože chceme aby sme sa vyhli ďalšiemu schvalovaniu glyfosátu. A to mocnom to ďakujem pekne, pán Hojslink. No ja myslím, že dnes večer sme si už mohli dať zasadnutie eh, tieňových spravodajcov. Nechcem vymenovať všetko, čo už tu zaznelo, ale myslím, že treba presne povedať, a komisia sa na to aj odvolala pri predložení svojho návrhu na občianskú iniciatívu glyfosát. Samozrejme ide o zvýšenie transparentnosti, to treba zohľadniť. No a ja preto myslím, že v jednom bode sa musíme zhodnúť, že Aarhuský dohovor, že zhodneme na to, že to treba vestiť a že nemôžu byť žiadne kompromisy. No a my chceme transparentnosť zlepšiť a kde sú nejaké problémy, to je článok 39 v návrhu komisie, kde je podozrenie, že to bude viesť menšej otvorenosti. No a preto treba hovoriť o tomto pozmeňujúcom návrhu. No a budeme hovoriť o tom, čo sú verejné záujmy, čo sú súkromné záujmy môžeme nechať eh, prvný dojem, že záujmy firiem sú pre nás predsa len dôležitejšie. No. Od toho závisí dôveryhodnosť FC. To treba celkom jasne povedať. Eh, keď sa nám to nepodarí, keď uvidíme nejakú novú, novú nedôveru, tak eh, to príbeh, ktorý nemôže byť úspechom, preto máme vysoké nároky a preto Treba o tom hovoriť a vy ste hovorili o tom pani Somer, kedy sa to zverejní. Myslím, že o tom diskutovať v každom prípade treba, pretože ja nechápem, že až na konci nejakého procesu sa zapojená verejnosť. To by mnohí nepochopili celkom správne. A ja myslím, že netreba byť taký nedôverčivý voči tým, ktorí sa zúčastňujú diskusii. No, povedali, že mm, myslím, že netreba vždy hovoríte, že problém treba verejnosť od začiatku zapojiť a treba hovoriť zadefinovať o tom, že čo sú obchodné tajomstvá. Ja chápem, že treba zachovať obchodné tajomstvá, aby konkurenti so zahraničia nemali od začiatku prístup, ale treba nájsť aj tu nejaký kompromis. Treba nájsť rovnováhu, momentálne to v návrhu komisie nevidím. A prepačte, pani Zomer, ani vo vašom návrhu to úplne nevidím. Dôležitá je tá vyrovnanosť a rovnováha. No a teraz k FC samotnej. Som rád, že ste povedali, že tam boli dva zástupcovia parlamentu. Na tom sa zhodneme, myslím, ale vymenovanie vedcov, o tom treba ešte hovoriť, aj to musí byť transparentnejší postup. A keď v nejakých paneloch sedia zástupcovia, zástupcovia panelov nejakých, tak to tiež nevyvolá veľkú dôveru. Treba, aby bolo jasné, kto má aké kompetencie. Ďalej hovoríme, že ako a kedy budeme preverovať štúdie, to je tiež vec, o ktorej budeme musieť diskutovať. Ja som chcel hovoriť o jednom bode ešte, to je financovanie, keď sa štúdie majú preveriť, preskúmať, tak treba hovoriť o financovaní. Prečo? To nemusí platiť verejnosť. Prečo by prečo to musí, splá, musí splácať verejnosť, teda prečo by nemohli prispievať aj zástupcov priemyslu a podniky myslím, že sa môžeme dať toľko peňazí, aby sme zrazu mali peniaze na všetky štúdie, takže ja myslím, že priemysel sa tam musí zúčastňovať cez nejaký fond a myslím, že to by sa verejnosti dalo celkom dobre vysvetliť. To bolo pár pripomienok no a dúfam, že zajtra na zasadnutí tieňových spravodajcov sa nám podarí dohodnúť. Myslím, že našou snahou musí byť, aby sa nám aby sme to zvládli pred voľbami. Dlžíme to verejnosti aj našim nárokom. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne. Teraz máme ďalších 5 rečníkov a chcela by som vás požiadať, aby ste nehovorili príliš dlho. Máme obmedzený čas, ale nedávam časovým limit, len na to chcem upozorniť. Ako prvá začína pani Ajuso. Ďakujem, pani predsedajúca. Budem stručná. V prvom rade chcem povedať, že súhlasím so všetkými názormi pani Somers a treba povedať, že skúsenosti ukazujú, že toto nariadenie vyžaduje oveľa dôkladnejšie a komplexnejšie revízie Transparentnosť je predmetom štyroch e, pozmeniacich návrhov, ktoré predkladám. Myslím si, že sú to zásadné zmeny, ktoré tu treba. Ďalej, potrebujeme spoločný postup kríza, ako napríklad vypuknutie e, infekcie E. coli sme nemali, ale voláme po spoločných aktivitách e, a opatrenia, ktoré by urobili všetky členské štáty EÚ. Komisia by mala pripraviť výstražné alarmy, ktoré by fungovali ako procedurálne postupy výstrahy. Možno by bola vhodná aj istá kniha, manuál, návod. Rola EFSA. Tá EFSA má mnoho úloh, ktoré sa nie všetky týkajú bezpečnosti potravín choroby rastlín, ktoré sú známe a ovplyvňujú ľudské zdravie, by sa mali skúmať. Napríklad paradajky môžu mať chorobu, ktorá sa môže veľmi rýchlo rozšíriť, ale nerieši sa to v rámci kontextu eh, zdravých potravín. Takže treba, aby sa zamerali v EFSE aj na takéto okolnosti, ktoré súvisia s bezpečnosťou potravín a zároveň e, sú príčinou napríklad salmonela, africká horúčka a ďalšie konkrétne choroby. Španielskí producenti sa obávajú EFSA organizuje konferenciu alimentaria se ocupa de la peste porcina africana quiere decir que cuando se declare la peste porcina africana en un país Táto africká horúčka bola nájdená v krajine, africká horúčka ošípaných. A spotrebitelia takéhoto mesa E, napad- ošípané, ktorá je napadnutá touto horúčkou, môžu byť ohrození, preto treba stanoviť maximálnu zvyškovú hodnotu a preto treba naozaj e, prísne hodnotiť podobné súvislosti ovplyvňujúce bezpečnosť potravín, ale zároveň nešíriť paniku v spoločnosti. EFSA je preťažená rieši všetky tieto veci. Preto treba niektoré záležitosti EFSE odobrať, práve tie, ktoré nesúvisia priamo s bezpečnosťou potravín. Ďakujeme veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca, pani Delej. Ďakujem pekne a ja by som sa rada poďakovala kolegyni Renate Zomer. Naši občania sa čoraz zaujímajú o to, čo majú na tanieroch, preto je našou úlohou zaistiť, aby proces schváľovania fitosanitárnych produktov eh, bol čo najtransparentnejší, najrychlejší, aby zaistil bezpečnosť aj producentov, aj spotrebiteľov. Chcela by som pripomenúť, že Európa má jedný z najprísnejších mechanizmov kontroly mm, celosvetovo a tento text opäť raz eh, bude znamenať, že Európa bude ďalej v popredí a z toho by sme mali mať radosť. Ale chcela by som zdôrazniť, niečo, čo podľa mňa je trošku odchýlkou od európskeho plánu. Ako môžeme pripozrieť, aby e, sa dovážali z tretich krajín výrobky, ktoré nezodpovedajú našim normám? My sa tak veľmi snažíme v oblasti e, sanitárnych opatrení, v oblasti ochrany životného prostredia a pritom máme takéto dohozy. Preto predložím pozmeňovacie návrhy, aby sme zavedli povinnosť, aby tie krajiny, ktoré s nami majú obchodné dohody, aby sa zaviazali dodržovať európske normy v oblasti potravín, sanitárnych e, pravidel a taktiež ochrany životného prostredia, tak aby bola zaistená vyššia ochrana zdravia našich občanov. Chcela by som, aby sme teda zavedli zásadu uprednostňovania produktov z únie. Ďakujem pekne, pán Lavia. Ďakujem, rád by som poďakoval spravodajkyni za prácu naozaj predkladať e, pozmenice návrhy v pôvodnom jazyku, to si vyžaduje spracovanie. Ja by som sa vyjadril k jednému aspektu, ktorý môže mať negatívne dopady. Zameral by som sa na niektoré kategórie produktov, ktoré sú prezentované v, pri obchodovaní a celé 10 ročia nespôsobili žiadne negatívne dopady. Ale a bezpečnosť týchto produktov sa nikdy nespochybnila. EFSA má stanovisko, ale nechápeme, ako urobila EFSA takéto stanoviská. Vychádza z molekúl, alebo existujúcich syntetických molekúl a potom jednoducho extrapolovala výsledky na prírodné molekuly. Takto sa to robiť nedá, pretože e, riskujeme, že budú vylúčené z obchodovania niektoré substancie, ktoré existujú v prírode a ktoré sa jednoducho celé roky používali. Predložil som pozmejúce návrhy v tomto duchu, aby sa zabezpečilo, že takéto niečo sa nestane. Ďalší aspekt, transparentnosť, čo sa týka panelov, ja som predložil ďalšie pozmeňujúce návrhy aj v tejto veci. Dúfame, že sa na to budeme pozitívne pozerať. Ďakujem pekne, pani e, predsedajúca, za slovo. Ako tieňová spravodajkyňa pre stanovisko za výbor Agri za EPP súhlasím plne s Renatou Somer Ide tu o budúcnosť hospodárstva v Európe. Treba zabezpečiť transparentnosť, proporcionalitu. Je to kľúčová záležitosť. Možno, že o tom dosť nehovoríme. Tento sektor musí byť dôveryhodný a ak nám ľudia nebudú dôverovať, tak celý tento sektor ovládnu extrémisti. V EU sme inovatívni, ale žiaľ, sú tu prekažky v podobe byrokracie a to ponecháva otvorené cesty pre Čínu a ďalšie tretie krajiny. To by mm, bola škoda, pretože potenciálne e, výsledky, dôsledky by mohli byť naozaj nepriaznivé. Čo sa týka striktnosti pravidiel, to je naozaj vysoko závažná dôležitosť, ale aj rizika treba zvážiť aj na úrovni komisie, aj na úrovni členských štátoch. Hovoríme v Belgicku a Holandsku o tom, že komunikovanie rizik nie je harmonizované v EU a nerešpektuje hlavné európske usmernenia. Toto by komisia mala preskúmať v európskych smerniciach, by sa to malo vyriešiť, malo by sa trvať na tom, čo Eh, EFSA, ako EFSA komunikuje s členskými štátmi EÚ, či sú to dostatočné informácie, ktoré sa takto vymieňajú. A myslím si, že orgány by mali mať poňatie o výsledkoch ešte predtým, než sa uvoľnia do obehu. Samozrejme sú tu aj možnosti, kedy by takáto informácia sa dostala do rúk rivalov, obchodných rivalov, čo by mohlo mať negatívne dôsledky na obchodovanie. Odsek 1 v 91. otázka regulovania právnych úprav. Myslím si, že to treba lepšie štrukturovať, toto znenie. Musíme informovanosť a publikovanie lepšie premyslieť. Čo sa stane v čase, keď stanovisko EFSI bude publikované a malé a stredné podniky sa o ňom dozvedia musíme predsa zabezpečiť, aby aj záujmy malých aj stredných podnikov boli chránené, keď oni budú žiadať. Je to v každého záujme a skutočne do budúcnosti by sme s týmto mali počítať a vyriešiť to. Pani Gerling, nech sa páči, ďakujeme vám. Ďakujem za slovo. Mám otázku pre spravodajkyňu. V pôvodnej správe sa veľmi jasne vyjadrila, že e, chýba hodnotenie dopadu. A teraz už predkladáme pozmenujúce návrhy. Ja som prišla k záveru, že asi je to disproporčné, pretože tu zo strany komisie ide o relatívne bezproblémový súbor návrhov, ale Nemala som možnosť, ako niektorí iní, podrobne si preskúmať pozmeňujúce návrhy, ale najmä tie, ktoré sa týkajú transparentnosti, tie sa zdá, že budú veľmi výrazne zmenené. Neviem, či spravodajkyňa si myslí, že by sme mali požiadať aspoň v tomto segmente o, o preskúmanie, alebo e, naozaj si to musíme lepšie premyslieť. Veľké firmy si vždy nájdu spôsob, ale ja sa obávam, že ak e, sme naozaj, ak to naozaj myslíme vážne s ochranou rastlín a s odvrátením poškodenia životného prostredia musíme byť pripravení chrániť aj duševné vlastníctvo. S tým súvisia malé a stredné podniky a tieto pozmeňujúce návrhy by sme mali vyhodnotiť z hľadiska rizika aj tie v oblasti transparentnosti, ešte predtým, než sa to celé uzavrie. Ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Ak sa už nikto nehlási o slovo, navrhujem, aby za komisiu sa vyjadril pán Skenel. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem poďakovať aj spravodajkyni, tieňovým spravodajcom a ďalším poslankyniam a poslancom, ktorí sa vyjadrili k mimoriadne ťažkému návrhu textu, ktorý máme pred sebou. Komisia ho poklada za naliehavý. Bol odprezentovaný v menšom časovom rámce, než by bolo ideálne, povedzme to takto, ale boli sme konfrontovaní s rozhodnutiami napríklad iniciatíva občanov alebo skontrolovanie všeobecných právnych noriem k potravinám. A vysvetlili sme pri viacerých príležitostiach, že sústrediť sa úzko iba na tento návrh nám umožňuje v špecifických prípadoch takéto posúdenie e, sa nemusí podariť. Zajtra sa ukáže, ako dopadne vaša ťažká práca, ale aj v rade. Rakúske predsedníctvo na tom odviedlo kus práce. Naozaj sa napredovalo. Vidím mnohé paralely medzi um, jablkami sváru, ktoré sú tu v parlamente a ktoré sa vynorili v rade. Stručne k týmto záležitostiam. Komunikovanie rizík Potrebujeme viac informácií o tom, ako hlasovali jednotlivé členské štáty. Komisia zámerne nevstupovala do návrhov, ale pripomenul by som vám opäť, že tu máme návrhy, ktoré sa týkajú regulovania komitológie a zavedenia väčšej transparentnosti do tejto konkrétnej oblasti. A vo všeobecnosti, čo sa týka komunikovania rizik, Pripúšťame, že je to kľúčová zložka celkovej stratégie analýzy rizik a umožňuje nám, aby proces manažovania rizika a posudzovania rizika, komunikovania e, sa zlepšoval. Takto sme to pri e, revidovaní, pri tzv. fitness check uzavreli je tu naozaj potenciál konzistentného, konzistentnejšieho komunikovania členských štátov, pretože spotrebitelia občania, ak počúvajú protichodné správy od ľudí, ktoré by mali chrániť ich zdravie, e, nie sú naozaj nadšení takýmto protichodným prístupom. Riziko umožní členským štátom úlohu pri nominovaní vedeckých expertov do pracovných skupín a do panelov, čo by mohlo podkopať nezávislosť. Eh, účel, prečo sa dala členským štátom takáto úloha, je výzvou pre EFSA, ale EFSA má eh, predsa expertízu, má odborníkov na takúto prácu a v inštitúciách členských štátov EÚ tiež sú takíto odborníci, ale žiaľ, sú čoraz členské štáty neochotnejšie týchto odborníkov vysielať do EFSI. Súvisí to aj s nedostatkom finančných prostriedkov pre týchto odborníkov a ich zamestnávateľom a s neochotou členských štátov uvoľniť týchto odborníkov e, pre EFSU. Ak by sa tak dialo, EFSA by mala širší záber erudovaných vedcov, širšiu databázu a toto hrá kľúčovú úlohu pri identifikovaní toho, aké návrhy pri predkladaní vedcov e, boli zo strany členských štátov a kde sú ešte medzery. EFSA by mala e, riadiť vykonávanie analýzy rizik, nie ich vykonávať sama. Stretnutia správnej rady EFSA na na tých sa hovorí o rozpočtových záležitostiach, celkových strategických záležitostiach, ale nie o podrobnostiach hodnotenia rizik alebo analýzy rizik. Tým vám chcem ubezpečiť, že navrhovanie novej štruktúry e, nebude zasahovať do nezávislosti vedeckých e, skupín, vedeckých panelov ako takých. Model, ktorý sme si zvolili, je modelom, ktorý sa používa vo všetkých agentúrach. E, EFSA vo svojej existujúcej štruktúre je výnimkou z tohto pravidla a to, čo teraz navrhujeme, je iba zharmonizovanie situácie s ostatnými agentúrami EÚ. Čo sa týka konkrétnej situácie, naozaj tu je vynimočné, vynimočné okolnosti. Sú tu niekoľko tisíc analýz rizik, e, ktoré vykonala EFSA, sú poriadku, iba 7 boli jablkom sváru. Tieto hodnotenia rizik eh, Mnohé problémy v nich obsiahnuté boli vyriešené v spolupráci s členskými štátmi. Takže nepredpokladáme, že by takéto eh, sporné hodnotenia a rizik sa objavovali často. EFSA už vo svojom základe jednoducho má ne, nepríjme pozitívne vyhodnotenie rizika. Iba vtedy, keď je presvedčená, že predmetná záležitosť je bezpečná. A niekedy občania žiadajú aj dodatočné záruky a viem si predstaviť, že v tomto kontexte takéto obavy občanov budú zdieľané nielen cez komisiu a členské štáty EÚ, ale aj prostredníctvom parlamentu, pretože ide tu o prierezové záležitosti cez všetky inštitúcie EÚ. Mnohí z, vých ste, z vás ste viedrili obavy z ochrany údajov a prístupu k dokumentom. Ubezpečujem vás, že v našich návrhoch nie je nič, čo by podkopalo sprístupňovanie dokumentov a existujúce e, právne postupy a normy pri sprístupňovaní dokumentov a ochrane dát. Budeme mať konkrétne stretnutie na začiatku Mali sme stretnutie na začiatku septembra k týmto veciam, kde sa prebrali aj sporné otázky, diskutovali sme členskými štátmi a sme spokojní my sami, ale aj s právnymi radami, ktoré sme dostali z mnohých stran. Myslím si, že sme mali pravdu v tomto kontexte, ale čo sa týka konkrétnych Opatrenie napríklad článok 39, 41, eh, tu môžu byť kandidátmi. Budeme veľmi radi, keď si to spolu prezrieme, prekontrolujeme, ale nemali by sme, tak povediac, nainfikovať tento názor nejakým vírusom. Takže v ideálnom stave by sme si mali všetko prediskutovať a malo by to byť jasné. Ďalšia vec, ktorá sa tu viackrát objavila, bola rivalita, e, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov a to v otázke bezpečnosti potravín. My sme naozaj rozhodní v oblasti ochrany nášho priemyslu potravín. Nemyslím si, že to je nekompatibilné. Práve, že to, čo navrhujeme, sa vzájomne doplňa reputácia bezpečných potravín v Európe kvalitných potravín v Európe, to je niečo dôležité, čo máme, čo nám pomáha pri obchodovaní e, s poľnohospodárskymi plodinami. Ľudia na celom svete veria v bezpečnosť a kvalitu európskych potravín. Naozaj máme vynikajúce výsledky a reputáciu. Nedávno som bol na seminári, kde sme hovorili o dátach, o chorobách pochádzajúcich z potravy a VHO poukázalo na to, koľko chorôb z potravín existuje vo svete, koľko prípadov ročne a v Európe takéto prípady jednoducho nie sú žiadnym problémom. Všetky európske inštitúcie sa zaoberajú ochranou potravín a sme eh, odhodlaní pokračovať v tom, ale netreba eh, podkopávať eh, opatrenia, ktoré sa týkajú štúdií. Mnohí z vás v tejto miestnosti a členských štátoch vie o sprístupňovaní štúdií v momente, kedy už je možné sprístupniť dokumenty. Prepačte, e, Prerušuje rečníka pani predsedajúca. Približte sa ku uzavretiu, ku koncu vášho prejavu, pretože už sa blíži koniec nášho stretnutia. Ešte stále spravodajkynia sa musí vyjadriť. E, toto je veľmi dôležitá vec, takže ju uzavriem. Opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany údajov a pozitívnych zoznamov, podľa nás umožňujú firmám, aby boli ich e, obchodné záujmy a práva na duševné vlastníctvo ochránené dokonca aj um, ich uh, práva na exkluzivitu údajov ochránené. Takže našimi návrhmi sa transparencia vlastne zvyšuje, dôveryhodnosť pre občanov sa zlepšuje a kredibilita našich systémov, ktoré za na, nakladajú s potravinami, bude lepšia. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pani Somer. Jedna minúta. Ďakujem pekne. Ja budem hovoriť stručne. Čo sa týka nedostatočného hodnotenia dopadov, spomínala to kolegyňa Gerlinka aj zastupca komisie, keď komisia tvrdí, že hodnotenie dopadov by bolo luxusom a preto sme to nevykonali, tak to je podľa mňa dosť nehorázne takéto niečo povedať. Komisia je povinná vykonávať hodnotenie dopadov. Súvisí to s pravidlom Better Regulation. Ak si dobre spomínam, komisia si to stanovila sama ako záväzok a áno, kolegyňa Görlingy, ja by som tiež najradšej predložila pozňujúci návrh tak, aby celý tento e, návrh bol zamietnutý, práve preto, že chýba hodnotenie dopadov, ale dalo sa predpokladať, že to nebude mať väčšinovú podporu. To, že komisia tak krátko pred voľbami príde s týmto návrhom, keď vlastne všetci sme už naladení na voľby, teraz Samozrejme sa nemôžeme tváriť, že to zamietame, pretože to by nevyzeralo vonok dobre. Jediný dôvod, prečo ten zamietací pozmeňovací návrh som nepredlžila, bol práve tento. Nepovažujem za správne takéto konanie komisie. Uvidíme, ako sa na schôdze tými spravodajcov posunieme ďalej. Ja si spomínam na inú veľkú tému. Tam komisia vtedy celé roky dostávala rôzne zadania a začiatkom posledného volebného obdobia to ešte tak ti, či tak nebolo dokončené. Možno, že aj s týmto to tak dopadne. Ďakujem. Ďakujeme. Týmto je schôdza odročená. Ďalšia schôdza sa uskutoční 10. oktobra. Pani predsednička Láskavo ďakujem tlmočníkom.